ktoré nám umožňujú spolupracovať s Tureckom. Ak Turecko bude dodržiavať kritériá, tak vstúpi, ak to nebude rešpektovať, tak nevstúpi. To je jednoduchá matematika. To znamená, mali by sme podporovať konštrukciu takých mechanizmov, ktoré budú podporovať ochranu základných práv a demokracie v tretich krajinách. A v tomto duchu naša podpora občianskej spoločnosti je úplne základná. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa za skomolenie mena. S inou kolegyňou som si pomýlil. Tým končíme rozpravu. Budeme pokračovať spontánnou časťou. Pokúsim sa uspokojiť všetkých prihlásených. Budeme sa musieť ale držať minútového časového limitu. Lec, e, úprimne gratulujem pani kolegyňa Piri za dôležitú správu o Turecku. Ide o výrazný pokles v oblasti ľudských práv v Turecku zatknutia 10 tisíc ľudí a veľkého počtu aj štátnych úradníkov. Pokiaľ ide o slobodu médií, tá je výrazne ohrozená e, v Turecku. Sú tu tie zincenované procesy v Istambule. Novinár Kundunda je naspäť teda v Nemecku, nie, jeho každopádne bol zobraný pas. To kategoricky odmietame. E, každopádne nemeckí novinári nedostali žiadnu akreditáciu. Thomas Eber reportér CDF tiež nemohol vykonávať svoju prácu. Toto chceme kategoricky odsúdiť a vidíme, ako výrazne Turecko postupuje v oklešťovaní teda v médií. nie ísť cestou úplného prelomenia alebo teda, teda prerušenia týchto rokovaní, pretože je tu aj občianská spoločnosť, je tu časť tureckej spoločnosti, ktorá sa zasadzuje za ľudské práva a za právny štát. Ďakujem pekne, pani Ward, minúta. Ja som vždy bola zastankyňou ľudských práv a demokracie v Turecku od začiatku mandátu a je smutné vidieť, do akej miery sa situácia zhoršila za posledných 5 rokov. Keď voláme po pozastavení prístupových rokovaní, to je bolestivé opatrenie, pretože ja som presvedčená, že budúcnosť Turecka je e, v Európe. Moje pravidelné kontakty s občianskou spoločnosťou ma presvedčili, že občania Turecka túžia po ľudských právach a demokracii Každopádne e, zásah vlády je proti e, predstaviteľom akademickej obce, novinárom, e, etnickým minoritám a ľuďom z LGBTI menšiny nie je možné v takomto kontexte pokračovať v plodnom dialogu. Sara Doen, kurdská feministická novinárka a umelkyňa, s ktorou ja som v tringovom projekte, ktorý zastrešuje Human Rights Watch a výbor na ochranu novinárov, bola nedávno prepustená ale jej prípad ukazuje, ako turecké orgány umlčiavajú kritické hlasy. Hladovka, ktorú stále vedú stovky kurdov po celom svete, pokiaľ ide o e, protesty proti izolácii Abdullah Ažlána, to len počiarkuje krutosť Erdoganovho režimu. Pán minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci čo je dnes Turecko? Otvorené väzenie, je dochádza k masívnym popieraniam práv. Je to imperialistická mocnosť, ktorá porušuje medzinárodné právo svojimi islamistickými politikami. Bohužiaľ, politika EÚ bola otrávená e, z dôvodu politických záujmov a e, politických preferencií niektorých členských štátov, ktoré išli proti svojim vlastným hodnotám. Najlepší príklad je povinnosť Turecka voči EÚ, hlavne teda malému členskému štátu vizavi e, Cypru, ktoré nikdy neboli naplnené. Každopádne takáto pokrytiectvo zo strany EÚ len rozducháva proti e, unijné sily, ktoré chcú túto, tento konštrukt e, zničiť. Ak máme byť kredibilný, tak musíme ísť cestou presadzovania embarga na vývoz zbraní. Ja s polutovaním konštatujem, že budeme ešte tieto veci lutovať do budúcnosti niektorí z nás. Ďakujem pekne. Erdogan potláča fungovanie demokratických inštitúcií Turecka a povaha tohto nového režimu sa prejavuje tým, že sa potláčajú všetky kroky opozície. Predovšetkým sa to zameriava na Kurdov a na ATP. E, pán Demirtas, predseda ATP, ktorý je vo vezení, napísal list a tam uvádza, že od našej návštevy spolu s pani Bodil a s ostatnými kolegami v decembri tam sa vyjadruje, že žiada o zmrazenie rokovaní s Tureckom a nie pozastavenie rokovaní. Európa musí pokračovať bez dialog pán komisár. Transparentnosť je dôležitá, ale zároveň kritický postoj aj v kontexte blížiacich sa komunálnych volieb. Turecký národ, pardon, Kurdi, um, ostatné menšiny v krajine si zaslúžia tiež našu pozornosť. Nemôžeme podporovať diktátorov, diktátora, ktorý uväznil viac ako 150 tisíc štátnych úradníkov, uzavrel viac ako 2 milióny mimovládok a viac ako 100 médií a tiež boli uväznení poslanci. Je mi ľúto, pani kolegyňa, nemáme čas. Pán Silikiotis. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Turecko pokračuje v porušovaní ľudských práv a základných slobod svojich ľudí, pričom pokračuje v okupovaní územia členského štátu. Je akceptovateľné uvažovať nad nejakým upgradeom vzťahov s Tureckom, keď Turecko odmieta rešpektovať svoje povinnosti, ktoré vyplývajú zo súčasnej dohody, keď dokonca aj odmietajú uznať existenciu Cypru, Republiky Cypru. Niektorí populisti sú za pozastavenie rozhovorov. Kolegyne, kolegovia, vyzývam vás, aby ste hlasovali proti upgradeu tejto dohody, pretože je to v rozpore s akýmikoľvek pravidlami našej únie. Očakávame od únie, že bude vyvíjať tlak na Turecko, aby splnilo všetky svoje povinnosti, aby ukončilo nezákonné pôsobenie eh, vo výlučnom hospodárskom priestore, alebo teda zóne, aby prispelo zároveň aj k riešeniu cyperskej otázky tým, že bude akceptovať eh, dvojzónové usporiadanie v súlade s uzneseniami OSN. Forenza, minúta. Ďakujem pekne, pán eh, predsedajúci. Tu eh, na fotke, to je z 8. novembra 2018, eh, to je hľadovka, zábery z hľadovky, kde požadovali okrem iného, aby Očalen nebol takýmto spôsobom izolovaný, kde viac ako 20 rokov je takto držaný v tureckom väzení to, čo zaznamenáme v Turecku, to je permanentná núdzová situácia. Tu došlo k tomu štátnemu prevratu a to bola ako aj zámienka na stabilizáciu autoritatívneho režimu. Ja som vyšlo, išla do Ankary, aby som e, požiadala o to, aby ma informovali o tom, ako prebieha proces zo strany KDP a aj mnohí ďalší, e, ktorí sa zaoberajú prípadom Demirtas, Nebolo ale možné každopádne vycestovať, bol mi ten prístup odoprený. Ja by som chcela privítať eh, tie, a teda vyzvihnúť tie osoby, eh, ktoré stále pokračujú v tejto hľadovke, v tomto prípade člana, a ja si myslím, že aj parlament sa musí vymedziť. Ďakujem pekne. Pán Fontulis, minúta. Turecko aj geograficky nepatrí do Európy nemá ašpiráciu osvojiť si naše hodnoty, diskriminuje proti náboženským menšinám, vrátane kresťanov. Erdoganová vláda prepúšťa novinárov, učiteľov, prokurátorov na dennej báze. Od 74. okupujú veľkú časť Cypru, sú agresívni eh, proti Grécku, porušujú ich eh, priestor, teda aj výsostné vody odmietajú eh, podpísať eh, za eh, OSN, uznesenie OSN, financujú teroristov, čiže my požadujeme prerušenie rozhovorov a financovania Turecka a chceme ísť cestou uplatňovania ekonomických hospodárskych sankcií voči Turecku. Chceme, aby Turecko prestalo s akýmikoľvek nárokmi voči Grécku, aby prestalo okupovať Cyprus nemajú miesto za stolom, za rokovacím stolom a nebudú takto mať miesto ani v Európe. Poprosím o záverečné pripomienky, pán komisár. Thank you, Chair. Minister. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani ministerka, poslanci, ďakujem za vystúpenia, pripomienky. Myslím, že všetci mám, rovnako znepokojení, pokiaľ ide o, vzťah, e, teda vzťahy medzi EÚ a Tureckom a pokiaľ ide o návrh komisie, rada e, konštatovala, že proces pristúpenia v podstate zastal a že nie je možné otvárať alebo uzatvárať akékoľvek kapitoly. E, najlepší spôsob, ako udržiavať tie vzťahy, akým, akým takým spôsobom je kriticky to vnímať a dávať ešte stále priestor, na rozdiel od názorov niektorých tu v plenárke, priestor Turecku, aby sme začali diskusiu o upgrade colnej únie. To môže byť jedna z príležitostí za predpokladu, že budú niektoré podmienky splnené. Zároveň je dôležité úplne jednoznačne povedať, že Turecko musí e, dodržiavať e, tie normy a hodnoty, e, ku ktorým sa prihlásilo ako kandidátska krajina aj ako člen Rady Európy. A my sme počiarkli potrebu, aby Ankara prijímala jednoznačné kroky smerom k zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv a aby vyriešili sporné bilaterálne vzťahy s členskými štátmi EU a naďalej tak budeme robiť, komisia bude poskytovať práve informácie o vývoji v Turecku v kontexte našeho výročného balíčka o rozšírení, ktoré má byť zverejnené e, neskôršie na jar tohto roku. Takisto budem pokračovať v nástrojoch na podporu živej občianskej spoločnosti a tých v Turecku, ktorí sa domnievajú, že demokratická spoločnosť začína s odpovedaním a e, váhami a protiváhami. Ďakujem pekne pani ministerka. Ctené poslankyne, poslanci, dámy a páni, na záver by som sa vám chcela poďakovať za veľmi užitočnú rozpravu. Veľmi pozorne som načúvala názory, ktoré boli vyjadrené a ja konštatujem, že naše inštitúcie rovnako posudzujú viaceré záležitosti. Tešíme sa na pokračovanie v konštruktívnom dialogu a to ďalšie angažovanie sa vo veci. Môžem vás ubezpečiť, že rada bude veľmi blízko sledovať vývoj v Turecku. Budeme osobitne sledovať tie témy, ktoré boli dnes načrtnuté 44. stretnutie asociačnej radio, radio pridružení Turecka, ktoré sa uskutoční 15. marca v piatok tento týždeň, teda čoskoro poskytne skvelú príležitosť nielen bilancovať situáciu pokiaľ ide o vzťahy EU-Turecko, ale aj zároveň aj zopakovať naše názory, pokiaľ ide o výzvy a príležitosti v rámci našej spolupráce. Tureckým partnerom budeme tlmočiť jednoznačné posolstvo, že musia naliehavo a účinne riešiť nedostatky a nedoriešené záležitosti, ktoré boli identifikované tak vami v vašej dnešnej správe, ako aj komisiou a samotnou radou. Zároveň sa domnievam, že všetky strany naozaj môžu získať zo zintenzívnenia dialógu na všetkých úrovniach. Za nás, ako predsedníctvo, spolu s členskými štátmi a s komisiou budeme pokračovať v tom, čo je v našich silách, tak aby sme veci posunuli dopredu. Na záver mi dovolte poďakovať eh, za príspevok Európskemu parlamentu a za úsilie, ktoré vyvinula spravodajkyňa Katy Piri pri poskytnutí komplexného pohľadu na vývoj v Turecku. Úloha Európskeho parlamentu je dôležitá v rámci širšieho politického procesu, v ktorom fungujeme. Zapojenie, zaangažovanie občanov, tak Turecka ako aj členských štátov EÚ v demokratických diskusiách je naďalej veľmi dôležité a je to v tom najlepšom záujme tak Turecka ako aj EÚ. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pani ministerka. A teraz poprosím pani Piri, pani spravodajkyňu, aby využila svoje dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani, pán komisár, pani ministerka, kolegyne, kolegovia. Dovolte mi najskôr vrátiť sa k tomu, čo povedala rada z pozície predsedníctva, pretože ste povedali, že všetky komunikačné kanály musia byť s Tureckom otvorené, čo súhlasíme, ale kanál pristúpenia by sme mali zavrieť, pretože to je kanál, ktorý sa stal neodôvodniteľným, smiešným ministerka povedala, že my berieme na vedomie a naďalej budeme sledovať. A rada som počula vo vašich záveroch, že e, počas piatkového stretnutia s tureckým prezidentom bude hlavnou prioritou otázka ľudských práv. Som rada, že počujem takýto záväzok, ale takisto chcem počuť od rady, ako pomôžete tým demokratickým silám v Turecku. Poskytujeme dodatočné zdroje pre obhajcov ľudských práv, e, treba jasne podmieniť aj tie obchodné vzťahy dodržiavaním ľudských práv a naozaj dúfam, že rada vypracuje sofistikovanejšiu stratégiu v porovnaní s tým, čo sme videli doposiaľ, pokiaľ ide o náš prístup k Turecku. Nepočula som viac ako 5 kolegov v tejto snemovni, ktorí by súhlasili so stratégiou, aby tam neboli žiadne dôsledky, neplynú z tohto žiadne dôsledky pre prístupový proces. Je tu väčšina, ktorá hovorí o pozastavení týchto formálnych rozhovorov, aby sme pozastavili, ja chcem to jasne povedať, zastaviť rozhovory s prezidentom Erdoganom o pristúpení. Nedáva to zmysel, E, stali sa úplne komickými a nekredibilnými, ale počula som e, hlasy e, predstaviteľov EPP, ktorí chcú ísť ešte o krok ďalej. Nielen pozastaviť tie rozhovory, ale aj odňať zároveň štatút kandidátskej krajiny Turecku. To ma prekvapuje, 10 rokov sme mali e, spravodajcu pre otázky Turecka za EPP, ktorý nikdy s takouto výzvou neprišiel. Ak je to naozaj o porušovaniach ľudských práv, tak potom sa pridržajte tej väčšiny snemovne, kde sa volá, ktorá volá po pozastavení rozhovorov. Ja ešte stále prechovám nádej, že v nadchádzajúcich rokoch, 10 ročiach sa veci v Turecku zlepšia a ja dúfam, že všetci e, to vnímame rovnako, že môže prísť k zvratu vo vývoji v Turecku a že môžeme E, nejakým spôsobom riešiť pozitívne otázku integrácie Turecka do EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem, kolegyňa. Končujem rozpravu, zajtra bude hlasovanie. Teraz niekoľko oznámení. Včera predseda oznámil výklad pravidla 171 odsek 1 bodu B parlamentného rokovacieho poriadku, ktorý navrhol výbor pre ústavné záležitosti nakoľko neboli vznesené žiadne námietky v rámci 24-hodinového lehoty, tak e, výklad e, bol schválený, ale je považovaný za schválený v súlade s pravidlom 226. E, ďalšie na rozhodnutie, ktoré predložil výbor EKON, aby neboli vznesené námietky voči delegovaným aktom, ktoré boli oznámené pri otvorení včerajšej schôdze a žiadne námietky neboli vznesené v rámci 24-hodinovej lehoty. V zmysle pravidla 105 odsek 6 sú tieto odporúčania preto považované za schválené. Budú zverejnené s schválenými textami zajtra, v stredu 13. marca 2019. Kolegyne, kolegovia, teraz prejdeme na ďalší bod programu. Je to vyhlásenie podpredsedničky komisie vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné záležitosti a bezpečnostnú politiku na tému núdzová situácia vo Venezuele. Pán komisár Mimica a nahradí. Zastúpi pani vysokú predstaviteľku. Nech sa páči, pán Mimica, máte slovo. Meni komisie. Chcel by som najskôr uvítať to, že parlament venuje pozornosť situácii vo Venezuela a tiež, že sa snažíte dopracovať k trvalému riešeniu situácie v tejto krajine. Je dôležité využiť všetky nástroje, ktoré máme, aby sme podporili eh, hľadanie mierového demokratického riešenia prostredstvom eh, slobodných, dôveryhodných prezidentských volieb. Od kedy sme sa naposledy venovali téme Venezuely koncom eh, januára tu v pléne, Napätie a polarizácia v krajine e, sa ďalej vyhrotili a životné podmienky venezuelského ľudu sa ďalej zhoršujú. E, Počty venezuelčanov, ktorí opúšťajú svoju krajinu, sú čoraz vyššie. Podľa UNHCR zhruba 2,7 milióna venezuelčanov už odišlo z tejto krajiny od roku 2015 a toto číslo by sa mohlo ešte zvýšiť až na 5 miliónov do konca tohto roka, ak kríza bude naďalej pretrvávať a ak sa bude ďalej zhoršovať. Nedávny výpadok elektrického prúdu v celej krajine, ktorý ešte stále ovplyvňuje dianie v krajine, naďalej zhoršuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a taktiež dodávky potravy na vody. Ako všetci veľmi dobre vieme, táto kríza vznikla pôvodne ako politický inštitucionálny problém. Aktuálna situácia sa postupom času zhoršovala, e, došlo k taktiež útokom na demokraciu, ústavu a základné ľudské práva. Riešením na túto krízu musí byť politické riešenie, ale aj demokratické riešenie a taktiež to musí byť riešenie, ktoré vznikne priamo v krajine a ktoré bude mierové. Je potrebné okamžite prepustiť politických väzňov a je treba opäť navrátiť právo moci Národnému zhromaždeniu. Ako Národné zhromaždenie totiž je jediným demokraticky zvoleným orgánom v krajine. Okrem toho sme tiež opakovane žiadali o to, aby ústavne udelená imunita všetkým členom parlamentného zhromaždenia a predsedovi Juanovi Guaidovi, aby sa dodržiavala táto imunita. Musia mať možnosť vykonávať svoj politický mandát bez toho, aby sa museli obávať ehm, alebo aby čelili represáliám. Akékoľvek vojenské riešenie tejto krízy by spôsobilo ešte ďalšie horšie porušovanie ľudských práv a ďalšie utrpenie venezuelského ľudu. Zároveň je potrebné predísť eskalácii násilia v krajine. Žiadali sme o to, aby sa ukončili útoky, zastrašovanie civilného obyvateľstva, ale tiež zákonodarcov aj na úrovni bezpečnosti zložiek, ale taktiež e, neregulárnych e, ozbrojených skupín. Jediný spôsob, ako nájsť riešenie, je dať priestor venezuelskému ľudu, aby sa vyjadrili v demokratických prezidentských voľbách ktoré musia byť slobodné, spravodlivé, inkluzívne a transparentné. Týmto cieľom Európska únia podporuje vytvorenie medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Venezuelu. Cieľom tejto skupiny je pomôcť vytvoriť podmienky pre politický proces, ktorý by mal nastoliť podmienky pre slobodné prezidentské voľby. Kontaktná skupina si stanovila jasný časový rámec, aby sa preverilo, či dokážeme presadiť nejaké záruky, aby sme dali väčšiu dôveryhodnosť celému volebnému procesu. Dohľadné orgány na voľby musia prejsť reformou, pričom je treba začať Národnou volebnou radou. Ďalej, volebné registrie treba aktualizovať. Všetky politické strany a lídry musia mať možnosť naďalej si konkurovať, e, ale férovo a je treba prepustiť politických väzňov. Nezávislé volebné pozorovanie je, že je treba zaistiť. Náš návrh nemá za cieľ získať čas. Sme presvedčení, že medzinárodná iniciatíva môže pomôcť e, vytvoriť tieto minimálne podmienky, ktoré by následne viedli k tomu, že sa spustí skutočne významný politický proces a, a že sa zorganizujú nové prezidentské voľby. Zatiaľ je naliehavo potrebné venovať sa najakutnejším potrebám obyvateľstva. To už nemôže čakať eh, na politické riešenie tejto krízy. Ide o hrozenie ľudských životov. Humanitárna pomoc musí mať možnosť dostať sa do krajiny bez obmedzenia, musí sa dostať k tým, ktorí ju potrebujú. V posledných dvoch rokoch Európska únia vyčlenila viac ako 67 miliónov eur vo forme humanitárnej a rozvojovej pomoci a sme ochotní eh, ďalej pokračovať v tomto úsilí a navýšiť ešte tieto sumy. Kontaktná skupina skúma možnosť vytvoriť medzinárodný mechanizmus eh, na koordináciu a poskytovanie humanitárnej pomoci vo Venezuele a to v úzkej spolupráci s OSN a tiež s našimi medzinárodnými, ale aj miestnymi partnermi táto pomoc sa musí poskytovať nestranne na základe skutočných potrieb obyvateľstva, nie podľa politickej agendy. A je treba distribuovať túto pomoc eh, zo strany nezávislých aktérov pod záštitou pod vedením OSN. Tento proces by nemal byť politizovaný a mal by slúžiť len na humanitárne účely. Medzinárodná kontaktná skupina v súčasnosti pracuje eh, v týchto dvoch hlavných oblastiach voľby a humanitárna pomoc. Táto skupina vyslala technickú misiu do Venezuely vo februári, aby sa prejednali so všetkými zainteresovanými stranami možné záruky, aby sa mohli zorganizovať slobodné prezidentské voľby, ale tiež, aby sa mohla poskytovať humanitárna pomoc. Toto stretnutie sa tiež venovalo výsledkom, teda prebehlo stretnutie, kde sa vyhodnotili výsledky tejto cesty a koncom marca prebehne ministerská schôdza v Latinskej Amerike. My, Európania, nie sme neutrálni v tomto smere. Viac ako milión venezuelčanov má buď európsky pás, alebo majú rodinných príslušníkov v Európe. Záleží nám na Venezuele, aj na venezuelskom ľude. A taktiež venezuelský ľud požaduje zmeny. Zároveň sa domnievame, že nie je možné vnútiť zmenu zvonku udržateľné dlhodobé riešenie môžu presadiť len samotné Venezuelčania. Sme ochotní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli Venezuelčanom určiť si ďalšie smerovanie svojho osudu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. Teraz pristúpime k rečníkom za politické skupiny. Najskôr dostane slovo za EPP na dve minúty pán González Pons. Kolegyne, kolegovia, ak by sme boli vystavení úplnej odstávke elektrického prúdu, všetci pacienti, ktorí sú na iske, by zomreli, do 24 hodín by nám došli lieky, ďalej pitná voda, e, všetky potraviny, ktoré sú v chladničkách, by sa pokazili a tiež všetky deti, ktoré sú v inkubátoroch na nenatálnom oddelení, by tiež zomreli a tiež by prišli o život pacienti, ktorí sú odkazení na dialýzu. Bola by to obrovská katastrofa. Len si to predstavte. A teraz si predstavte, že presne toto sa deje vo Venezuele. Už 100 hodín sú bez elektriny. Venezuelčania sa nedokážu brániť proti hladu, smedu, nedostatku liekov. Ďalej sú v krajine ľudia, ktorí pobehujú po krajine a šíria terorizmus. Nikolás Maduro je vlastne šíriteľom smrti vo Venezuele a celý jeho režim taktiež. Tento problém nedokážu vyriešiť tí, ktorí ho spôsobujú. Európska únia musí naďalej požadovať oslobodenie všetkých vojenských pardon, politických väzňov. Je treba začať Luisom Carlosom Diazom, ktorý je občanom Španielska a je to novinár a teraz je nezvestný. Tiež je treba presadiť sankcie voči jednotlivcom. Je odporné, že synovia generálov. sa zabávajú v Madride, pričom ľudia vo Venezuele trpia. V Karakase sú ľudia odkázaní eh, hľadať eh, zdroje znečistenej vody, lebo žiadna iná voda k dispozícii nie je. Musíme oslobodiť eh, týchto ľudí, musíme ich oslobodiť od hladu. My si musíme uvedomiť, že toto má obrovský dopad aj na Európu, nielen na Venezuelu. Nesmieme eh, nechať venezuelčanov v tomto utrpení ohľade a osmede. Ďakujeme pekne. Teraz eh, pán Chuarigi Tatondo. Ďakujem. Už nedokážem slovne ani odsúdiť eh, Madura. Teraz je najvyšší čas pozrieť sa na to naozaj je s veľkou vážnosťou. Situácia je dramatická nielen vzhľadom na odstavku elektriny, ale obávam sa, že je tu pretrvávajúce riziko interného vnútorného konfliktu. Dúfam, že sa mýlim, ale je to možné. Táto katastrofa pre túto krajinu môže mať za následok naozaj ozbrojený konflikt, ktorý nebude eh, možné vyriešiť. Kontaktná skupina preto musí sa snažiť hľadať demokratické mierové riešenie. A jediní, ktorí dokážu komunikovať s opozíciou a s vládou, sú zastupcovia Európskej únie. E, Ekvador, Bolívia, Kostarika spolu s Európskou úniou, to sú krajiny, ktoré môžu a musia presadzovať e, internet vnútro štátne zmierenie, aby sa predchádzalo e, ďalšej eskalácii a zabránilo chaosu. Pán Tanok je ďalší. Vážený pán predseda, eh, vypnutie elektrárne vo štvrtok je ďalší úder národu venezuelských ľudí. Vidíme, že už eh, dlhé obdobie trpia títo ľudia a ten problém sa ťažko vyrieši vzhľadom na to, že sa stále hovorí e, o sabotáži zo strany Spojených štátov amerických, avšak čo je pravdepodobne pravdepodobnejšie, že sa málo investovalo v rámci systému korupcie ešte pod režimom Čáveza. Vidíme, že aj Maduro pokračuje v týchto krokoch. Správy poukazujú na to, že snaha riešiť túto situáciu viedla k zhoršeniu situácie a vidíme, že situácia sa zhoršila. 80 obyvateľov E, ktorí trpia, ťažko sa dá k tej situácii vyjadriť. Vidíme, že infraštruktúra sa ledva drží nad vodou. Preto apelujem na všetky členské štáty, ktoré musia ešte urobiť ten krok, aby uznali pána Guaida ako súčasného prezidenta e, štátu na to, aby sme dali určitú nádej tejto krajine. Pán Nart, nech sa páči. Gracias, presidente. Venezuela vive una profunda crisis de Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Venezuela zažíva ťažkú krízu, je tu porušovanie ľudských práv, nie sú tu potraviny, liečivá, sú tu násilnosti, politické potlačanie a už veľké množstvo ľudí utieklo z týchto dôvodov z krajiny. Maduro eh, vládne silou strachu a zastrašovania. Jeho režim potláča predovšetkým tých najchudobnejších a namiesto toho, aby pomohli, aby to pomohlo, aby pomohol ľuďom, a to nehovorím svoje slova, to je správa z februára Amnesty International, 6 dolárov je najnižšia mzda, takže Venezuela je na mieste priečke 186 v zozname korupcie a ehm, v tom rebríčku sú okolo africké krajiny, ktoré sú vo vojnovej situácii. Sudcovia sú vymenovaní zo strany Madura v tejto krajine a sú tu stále obviňovania zo strany Amnesty International v rámci toho, čo som tu práve prečítal. A je tá situácia skutočne veľmi hrozná. Ehm, Už 5 dní ľudia nemajú elektrínu a používajú teda pitnú vodu, e, ktorá nie je pitná. A tu hovoríme o nejakej revolúcii, o revolučnom procese. A to máme podporovať. alimentos. Potrebujeme e, liečiva, ľudia potrebujú liečiva, elektrínu a momentálne to ľudia nemajú. Takže ja by som rád vyjadril našu podporu a solidaritu občanom Venezuely. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Kouzo Permuji. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdá sa, že zažívame situáciu, kde opätovne Venezuela je predmetom našej diskusie. Zasa opäť Parlament e, využíva tému humanitárnej pomoci na to, aby podporoval e, vojenskú intervenciu násilného režimu. Spomeňme si iba na Líbiu a na Sýriu a vidíme rovnaké klamstvá, rovnaké využívanie toho istej, istej argumentácie. Chceme zvrhnúť zvrchovanú vládu iba na to, aby sme sa dostali k rope. Požiadal by som vás, aby ste si spomenuli na deštrukciu ktorú, sme, ktorú vidíme v Líbii a v Sýrii. Tie isté klamstva sa teraz využívajú, pokiaľ ide o tému Venezuely. Používame slova ako ľudské práva, demokracia na to, aby sme podporovali takýto prevrat podporovatelia eh, opozičného lídra Gajda takisto spáchali strašné veci. Nemôžeme podporovať snahu zvrhnúť zvrchovaného predstaviteľa. 500, 500 detí zomiera každý deň. Takisto v Kolumbii e, za, posledných, e, za posledné tri mesiace sa situácia zhoršila, takže dajme naše ruky preč od Venezuely. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Papadakis za nezaradených. Poprosím vás, eh, bavte sa mimo miestnosti. Teraz dostane slovo pán Papadakis, rovnako ako sme si vypočuli aj vás. Máte minútu, nech sa páči. Iba občania Venezuely môžu rozhodnúť o svojej budúcnosti a o domácich záležitostiach a môžu odmietnúť imperialistické e, snahy a môžu sa vyjadriť k situácii, kde e, Európska únia chce podporiť zmenu e, Nejde tu o zmenu, ide tu o snahu dostať sa k energii. A takýmto spôsobom podporujeme e, štátny prevrat voči legitímne zvolenému predstaviteľovi. My sme proti týmto snahám a podporujeme venezuelský národ a komunistickú stranu. Imperializmus môže byť porazený a ľudia nakoniec zvíťazia. Ďakujem pekne a teraz na minútu dostane slovo pán Panceri, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Po uznesení, ktoré bolo schválené pred niekoľkými týždňami, som si kladol otázku, aká je tá zásadná úloha, ktorú by mal na seba prijať e, Európsky parlament tak, aby mohol prispieť k riešeniu venezuelskej otázky. Prvú vec, ktorú treba podľa mňa urobiť, je e, zabezpečiť to, aby to nebolo len e, diskusia, ktorá sa týka nejaké propagandistické instrumentálnej záležitosti, je nevyhnutné nájsť e, cestu von z demokratickej krízy prostredníctvom kredibilných a demokratických volieb e, vo zvedomím, e, že riešenie môže byť len mierové a demokratické. Nie sú a nemôžu byť ani iné možnosti, pretože by spôsobili ďalšie utrpenie a škody pre populáciu. Takisto nemôžete zabezpečiť humanitárnu pomoc, ktorá musí byť poskytovaná v rámci vhodných kanálov. To sú dve možnosti, E, ktorým sa musí parlament vymedziť a ostatné e, možnosti by podľa mňa boli e, neužitočné a škodlivé. V takejto ťažkej situácii sa domnievam, že jediná možnosť, ktorá by nás mala riadiť, je politická inteligencia. Ďakujem pekne, pani Besera Bastareča, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Viete, prečo Venezuela momentálne je v tejto ťažkej situácii? Pretože kriminálnici to potrebujú na to, aby mohli páchať svoje skutky. Čavistický režim je korupčný, skorumpovaný a z tohto dôvodu krajina s takýmito veľkými zdrojmi nemá peniaze na lieky a svetlo E, Madurová vláda je zodpovedná za každé dieťa, ktoré zomiera v nemocnici a takisto zodpovedný za nelegálne väznenie e, Luisa Carla Diaza, španielského žurnalistu, ktorý je európskym občanom. Režim potrebuje ešte väčšiu tmu na to, aby mohli páchať svoje činy. A aký význam má medzinárodná kontaktná skupina? V podstate sa nič neudeje, nič sa nedá dosiahnuť, nefunguje vo Venezuele nič, nie je tam ani voda, nedá sa ťažiť ani ropa. Krajina má, krajina má legitímneho prezidenta zvoleného, takže pozrime sa skôr na blížiace sa voľby. Ak toto je plán opozičného prezidenta, tak to by mal byť aj náš plán. prezidenta. Pán Guaido je niekto, koho by sme mali podporiť. Pani Mogherini by, mala apelo, by ho mala zavolať a spýtať sa, čo môže Európska únia urobiť pre neho a pre občanov Venezuely. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pani Gomeš. Ďakujem pekne. Ľudia potrebujú e, potraviny, ale potraviny nemajú, nie je tam ani doprava. Ľudia, ktorí sú v nemocnici, zomierajú. Venezuela je skutočne na nad priepasťou. Maduro musí byť odvolaný zo strany svojich voličov. Nič nevyrieši situáciu, iba slobodné voľby e, vojaci by mali chrániť ľudí, ale nerobia to, pretože je tam korupcia, sú tam, pašujú sa tam drogy. E, Maduro a jeho spolupracovníci by sa mali dostať pred súd a Treba to pochopiť. Európska únia by mala im dať najavo, že zaplatia cenu za to, čo urobili, za tú korupciu, ktorá viedla Venezueli do tejto priepasti. Skutočne je to iba otázka času. Nie je udržateľné udržať Madura pri moci a to utrpenie veľké, ktoré musí, musia občania tejto krajiny zažívať. Ďakujem pekne teraz pani Charanzová. Ďakujem pekne. Venezuela je nad priepasťou. Situácia, kde nebola elektrina, iba potvrdzuje to, že Maduro nie je predstaviteľom krajiny, ktorú tu krajina potrebuje. Je tyranom. Ďalší príklad toho, čo venezuelčania musia zažívať zo strany režimu, ktorý ich nereprezentuje alebo nerešpektuje. Eh, vypnutie elektriny je iba ďalším príkladom toho, eh, že si Európska únia musí uvedomiť, že nemôžeme čakať. Musíme eh, rozšíriť selektívne sankcie a urobiť všetko preto, aby tento režim opustil moc mierovo. Európska únia má teda dve možnosti. Buď aktívne podporíme mierové riešenie, demokratické riešenie, tak ako to navrhuje pán Guaido, alebo budeme vyčkávať a budeme svedkami ďalších úmrtí, ďalších kriminálnych činov, ďalšieho utrpenia, pokým Venezuela absolútne zlyhá. Máme voľbu, ktorú môžeme, kde si môžeme vybrať myslím, že musíme dodržiavať demokraciu a princípy tejto krajiny, ako aj ústavu tejto krajiny. A to si vyžaduje aj to, aby sme uznali pána Guaida ako dočasného prezidenta. Ja dúfam, že budeme schopní čo skoro prizvať pána Guaida do tohto parlamentu. Ďakujem pekne kolegovia. Mám veľký, dlhý zoznam ľudí, ktorí sa prihlásili do spontánnej rozpravy. Budem sa snažiť vyhovieť väčšine, hoci viem, že sme sa trochu omeškali, ale to znamená, že všetci sa budeme snažiť dodržiavať ten minutový, e, časový e, priestor, ktorý máme, ak nebudem musieť oklieštiť ten zoznam. Nech sa páči, je tu modrá kartička. Vy už ste na zozname, tak či tak už je neskoro žiadať e, o slovo a dostať sa na zoznam. Takže začne ten, tá spontánna rozpráva. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Situácia vo Venezuele je situáciou, ktorá je skutočne urgentná, naliehavá. Výpadok elektriny, ako aj situácia utrpenia, chudoby. Vidíme, že tá situácia sa zhoršuje, ale situácia je zhoršená aj o to, v tom zmysle, že nie je voda. Nemocnice sú prakticky zatvorené. Sanitárna pomoc je potrebná pre všetkých, ktorí vidia, že tá situácia sa zhoršuje. Venezuela je výsledkom e, tohto dlhodobého procesu a skutočne tu ide o život. Je tu naliehavá humanitárna situácia. chcel by som povedať, že častokrát tu v parlamente sme si vypočuli viacerých poslancov, ktorí hovorili, že takéto niečo sa udeje a nechcem teraz povedať, že mali pravdu, pretože my v Európskej únii sme potrebovali veľa času na to, aby sme povedali, že Maduro je diktátorom. A nie je to iba diktátor, je to skutočný despot. A v tom skutočnom zmysle slova je to vrah svojho vlastného národa. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, musím vás prerušiť, pretože máme dlhý zoznam rečníkov a nechcem nikoho obrať o čas. Pán Faria, nech sa páči. E Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Boj za slobodu vo Venezuele už trvá príliš dlho, ako to povedali niektorí kolegovia. A chcel by som povedať, že v takej krajine, ako je Venezuela, eh, je výpadok elektriny štvorňový, to prináša veľké problémy. Eh, supermarkety boli vykradnuté, v nemocniciach zomierajú deti, a viacerí pacienti, ktorí potrebujú elektrínu a to, aby prežili, zomierajú. Prezident Maduro jednoducho nezabezpečil fungovanie elektri- energetickej infraštruktúry a sankcie americké nie sú dostatočné. Máme tu milióny ľudí, ktorí opúšťajú, utekajú z Venezuely. Výpadok elektriny je výsledkom, výsledkom tej korupcie a diktatorského režimu, ktorý vlastne už veľmi dlho dáva peniaze, ktoré zarába na rope do offshoreových fondov. Je to kleptokratický režim a my musíme bojovať proti tejto krajine prostredníctvom sankcií. Ďakujem pekne. Ďalší prihlásený rečník. Situácia vo Venezuele je skutočne vážna eh, je to dráma, kde eh, deti eh, trpia, celé rodiny trpia, je to kríza. A chcel by som povedať, že tie názory, ktoré tu boli vyjadrené, viaceré z nich nie sú dostatočne realistické a nereflektujú tú realitu, ktorú v tej krajine ľudia zažívajú. Politické intervencie majú iba e, obmedzený dopad. My sa musíme však sústrediť na mobilizáciu medzinárodného stanoviska, musíme zabezpečiť humanitárnu pomoc. Je dôležité uvedomiť si, že Venezuela má tieto ťažkosti už od roku 1948 a dnešná diskusia nepomôže k Venezuele, ak nebudeme monitorovať situáciu dôsledne a nevyšleme humanitárnu pomoc, inak zapričiníme iba chaos. Nech sa páči, pán Salafranca Sanchez. Ďakujem veľmi pekne. Vláda eh, je myšľovaná eh, tak povediať, ale kolabuje z dôvodu používania brutálnej sily a spôsobuje obrovské utrpenie veľkej časti populácie. Otázka je, koľko musí ešte znášať spoločnosť a koľko ľudí bude musieť prísť o život skôr ako experiment socializmu v 21. storočí bude ukončený. Krajina sa ocita v situácii, ktorá sa rovná totálnemu chaosu a napriek tomu represie pokračujú. Viacerí kolegovia hovorili o španielskom novinárovi, e, o ktorého okamžite prepustenie, po ktorom prepustení voláme, jeho okamžitom prepustení. Videli sme e, deštruktívny dopad aj na situáciu na hranici s Brazíliou. Nemôžeme zostať pasívni, nemôžeme sa prizerať porušovaniam ľudských práv, musíme aplikovať a uplatňovať sankcie vrátane diplomatických Nepočul som ani jedno vyjadrenie protestu. Ďakujem pekne. que uno de los países más ricos en recursos energéticos de je to hrozné. Je to jedna z krajín, ktorá je mimoriadne bohatá na nerastné zdroje a zažíva takéto obdobie temna, jedno z najtmavších období svojej histórie. Nie je to výsledok e, imperialistických mocností, je to socializmus Chaveza, ktorý dovedol Venezuelu k takejto situácii. Ako povedala kolegyňa, respektíve kolega, ľudia pijú kontaminovanú vodu, deti zomierajú v nemocniciach. Od roku 2013 tá infraštruktúra bola obsadená vojskom a Kuba funguje ako upír. Viac ako 80 tisíc barelov ropy odčerpáva z Venezuely každý deň. EÚ musí jasne požadovať, aby elektrárne boli vrátené ľuďom Venezuely, ktorých zastupuje dočasný prezident Guaido. A ropa, ktorá tečie na Kubu, to musí byť ukončené. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár nedostatok potravín, nedostatok liečiv, liekov, korupcia. Tým sa musia boriť už celé roky venezuelčania. Preto Maduro prehral voľby a teraz sa silou moc drží zvyškou moci. Výpadky elektriny, ktorých svetkami sme po celej krajine, to je jeden z ďalších dôkazov, ktorý poukazuje nekompetentnosť režimu. Minulý týždeň na hranici z Peru som mala možnosť vypočuť si hlasy obeti Madurovho režimu, vzdelaní ľudia, ktorí by mali svoje miesto v akomkoľvek inom e, kúte sveta, ľudia, ktorí sú odkazaní na hľadovanie a marginalizáciu, ktorí sú odkazaní na humanitárnu pomoc, ktorých blokuje ich vlastný diktátor. Oni chcú krajinu v miery a riešenie spočíva v rukách kontaktnej skupiny, ktorá by dokázala implementovať spoločné európske, európsku pozíciu, kde vyzve na slobodné voľby. Bola by som proti akémukoľvek riešeniu, ktoré by sa vymykalo medzinárodnému právu. Ďakujem pekne. Áno, je tu masívny výpadok elektrickej energie, elektriny, ale nie len elektriny, ale aj informačný e, výpadok. Videli ste článok New York Times? Nemyslím si, že oni nejakým spôsobom sú za týmto Madurovým režimom ale je tam značné množstvo e, tých fake news, falošných správ, ktoré odhalujú aj práve New York Times. E, sú tu e, správy, ktoré sa opakujú v predvolebnej kampanii, ktoré majú ďaleko od pravdy. Vidíme tu zlyhanie dialogu. Ako ale vôbec môžeme hovoriť o nejakom dialogu, keď nechcete v tom dialogu fungovať, keď je to business as usual, keď je to ropa, robný biznis, a viac a viac peňazí. Mali by sme si robiť obavy, pretože sa blížia voľby a ak si nedáte pozor, tak vaše miesta, vaše kresla vezmu ľudia z extrémnej pravice. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Kolegovia, ja požiadam o štyri veci. Poprvé, nechajte Venezuelu na pokoji. Vy ste povedali, pán komisár, že je to na samotných Venezuelčanoch, rozhodnúť si o svojej budúcnosti. Po druhé, nebuďte cynickí. Ak vás skutočne zaujíma venezuelská demokracia a ľudské práva, odsúďte potom aj kroky Spojených štátov. Napríklad útok, e, ktorý spôsobil výpadky elektriny masívne, ktorých svetkami sme teraz, nikto nehovorí o pravej príčine. Po tretie, e, skutočne sa zaujímajte o venezuelčanov, nie o ich ropu. A po štvrté, dajte ruky preč od Venezuely a využite ten čas na to, aby ste pripravili politiky, ktoré zabezpečia, že pracovné triedy alebo teda zamestnanci už nebudú ďalej vykoristovaní, že sa situácia zlepší. Pimenta López, minúta. Pán Pimenta López. Ďakujem pekne, eh, pán predseda. Kredibilita, pokiaľ ide o intervenciu voči Venezueli, tak sa zmenšuje tá kredibilita, pretože eh, bez hamby sú niektoré veci prezentované aj tento blackout. Hovorí sa o tom, že je to zodpovednosť eh, vlády, že je to istý teroristický čin svojím spôsobom, ale netreba zabúdať na to, že pokiaľ ide o váš pokus eh, podporiť eh, venezuelskú pozíciu, skutočnosť, že sa riadite tým, čo diktuje Trumpova administratíva, to všetko hovorí o tom, že to, je to milná tá vaša predstava. Aj tie pokusy o humanitárnu pomoc, e, to e, všetko sú nesprávne postupy. Treba rešpektovať suverenitu. Snažia sa e, tú situáciu zostriť a vyhrotiť tej, tej krajine. Venezuelský ľud sa mobilizoval, vyšiel do ulic a zdôraznil, že sa nevzdá svoje nezávislosti a jasne povedal, nechajte nás a nezasahujte do vnútorných záležitostí Venezuely. Ďakujem pekne. Ďakujem. Situácia v Venezuele je absolútna tragédia. Prešla, Venezuela prešla socializmom, vždy to vedie ku katastrofe. Absolútny socializmus viedol k absolútnej katastrofe. Ľudia eh, sú v hroznej situácii, prebieha kríza, Jediné, čo by som e, mohol povedať, čo by to ešte viac mohlo zhoršiť, podľa mňa je dobre myslená, však zmetočná intervencia. E, nabadám EÚ aj iných zahraničných predstaviteľov aktérov, aby boli veľmi opatrní, aby dali pozor na to, ako e, vedú ten rozhovor s venezuelčanmi, keď sa budú postupne stavať na nohy. Ďakujem pekne, pán komisár, teraz máte priestor na reakciu. Toto bola veľmi užitočná a zmysluplná výmena názorov a ďakujem poslancom za ich vystúpenia. Politika EÚ voči Venezuele bude e, naďalej obsahovať oba prvky, tak tlaku, ale aj politických kanálov, prostredníctvom ktorých môžeme prispieť k mierovému a demokratickému riešeniu. Budeme pokračovať v spolupráci s krajinami v rámci regiónu a s inými medzinárodnými aktérmi, konkrétne prostredníctvom medzinárodnej kontaktnej skupiny a budeme využívať všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme sprevádzali krajinu k mierovému a vyrokovanému riešeniu. Samozrejme, Venezuelčania, žijúci tak vo Venezuele ako aj v zahraničí, budú naďalej e, našou primárnou obavou a my sa budeme ďalej snažiť riešiť ich potreby. Na záver by som chcel vyzdvihnúť úlohu parlamentu a oceniť úlohu parlamentu, pokiaľ ide o e, ich snahu, teda o snahu parlamentu túto vec e, prioritne riešiť v rámci medzinárodnej agendy. Ďakujem. E, ak som to pochopil, tak jeden z kolegov žiadal o slovo v rámci spontánnej rozpravy, ale informovali ma, že sa tak stalo, až keď sme spúšťali túto spontánnu rozpravu v čase, kedy už bolo uzavreté uzavreté to prihlasovanie Takže sa ospravedlňujem kolegyni a ťažko s tým niečo môžem spraviť. All of them. And I wrote down before can you, can you speak on the, can you speak on the microphone? I will do an... Môžete prosím hovoriť do mikrofónu. Ja pristúpim k nezvyčajnému kroku a dám vám minútu z tohto miesta. Nie, nechcete tú minútu? Running out of time, I'm sorry, but nemáme toľko času. A ešte raz pripomínam pravidlo všetkým kolegom, e, keď sa začína spontánna rozprava, už je neskoro na prihlasovanie táto spontánna rozprava. Takže kolegovia, tu, čo mi pomáhajú správne, nezohľadnili vašu žiadosť. Takže ja sa ospravedlňujem, máte tú minútu teraz. I'm sure you can speak even without the paper. I'm here. Okay. Eh, yo sé que venezuela vivía un periodo de oscuridad pero eso ya lo Viem, že Venezuela prechádza obdobím temna a bezprecedentnej humanitárnej krízy. Toto temno nie je len metaforou, je to skutočnosť. Deti zomierajú v nemocniciach alebo trpia nedostatkom vody, reakcia Madura bola evidentná na hranici, kde došli kamiony s potravinami, s liekmi a boli odmietnuté, boli obratené naspäť, otočené naspäť. Európa hovorí o kontaktnej skupine a Maduro sa nad tým smeje. E, mesiace a roky prizeráme tomu, čo sa deje. Myslím, že EU nemôže hovoriť o slobodných voľbách. Musí nadviazať kontakt s Guaidom, musí stanoviť termín a treba to spraviť e, v konzultácii s Guaidom, pretože Maduro nikdy voľby nevyhlási. Rovnaké pravidlo platí pre všetkých. Presne minúta meškáme a ešte raz e, pripomeniem, čo som povedal ohľadom pravidel v e, spontánnej, rozprave. Každopádne uzatvorili sme túto časť a budeme hlasovať na najvyššej plenárke v Bruseli teda na najbližšom plenárnom schôdzi tu. Teraz správa pani e, Fotiga, nadvezujúce opatrenia SVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácie EU s cieľom bojovať s propagandou tretich strán zameranou proti Unii. 4 minúty, pani spravodajkynia. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Je mi podstou predložiť odporúčania rade a vysokej predstaviteľke, podpredsedničke, dva roky po schválení dôležitej správy o stratkom EÚ s cieľom bojovať e, s propagandou tretich strán zameranou proti Unii. Teda dva roky potom som vypracovala túto správu. Bola som spravodajkyňou EP aj pre tú inú správu. Prvá správa, ktorá bola prijatá v novembri 2016, eh, bola rozdelená na dve časti, kde boli uvedení tí podstatní aktéry v rámci tejto snahy EÚ bojovať s nepriateľskou propagandou. propagandou. Boli to štátni aktéry, Ruská federácia konkrétne, a potom neštátni aktéry, prevažne radikalizovaní, radikálne islamistické organizácie ako ISIS. Tentokrát sme sa rozhodli štruktúrovať správu a odporúčania iným spôsobom vďaka príspevkom zástupcov tých najväčších politických skupín v parlamente. Odporúčania sme rozdelili na časti, e, ktoré sú nazvané Situácia 2018, a zameranie sa na hybridné vedenie vojny, tam zdôrazňujeme nevyhnutnosť vyhnúť sa cenzúre v snahe bojovať s nepriateľskou propagandou, s dezinformáciami, nepravými informáciami, ktoré sú predkladané o EÚ a o členských štátoch Zdôrazňujeme dôležitosť kvalitnej novinárskej práce, zachovania slobody prejavu a slobody médií. Takisto uvádzame koncept možných legislatívnych a regulačných eh, činností a krokov tak na úrovni EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni, sú tu strany, ktoré hovoria o nevyhnutnosti dokonca zavádzať humanitárne právo, ktoré by eh, napomohlo riešiť